Dear colleagues, ladies and gentlemen, Kolegovia, dámy a páni, bod číslo 13, označovanie energetické efektívnosti, výmena názorov. Spravodajca pán Dario Tamburano z EFDD. Komisia predstavila návrh e, pravidel, ktoré by riešili eh, efektívne označovanie, eh, efektívne označovanie. V rámci svojho letného balíčka na túto diskusiu máme vyčlenenú hodinu. No a na úvod dostane slovo pán spravodajca Dario Tamborano, Na 5 minút máte slovo, nech sa páči. Ďakujem kolegovia, pán predseda, za tento prvý, prvú možnosť výmeny názorov. Ide o označovanie výrobkov, ktoré majú istú spotrebu energie. A my chceme týmto textom mať spotrebiteľa znovu v centre záujmu. Di L'efficienza energetica è ormai riconosciuta come Energetická účinnosť je veľmi dôležitá, keď sa chceme dostať e, k našim cieľom. Aj v tejto revízii by sme mali pristupovať tak, aby EÚ spotrebovávala čo najmenej. A to má veľký dopad na všetky aspekty. Potrebujeme jasné stanovisko, aby sme mohli mať silné postavenie, rokovacie postavenie s radou EP nesmie mať strach byť ambicióznym a som presvedčený, že skúsenosti kolegov budú veľmi užitočné. Šetrenie energie by sa malo, byť, by sa malo stať zvykom a malo by sa robiť vedomo. Súhlasím s veľkou časťou návrhu komisie aj s niektorými ocekmi rady treba sa sústrediť na našu prácu tu v ITRE. V pôvodnom texte komisia navrhuje niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť energetické ciele 2020 a 30. Body, ktoré sú podľa mňa e, istým spôsobom problematické. Poprvé, som spokojný, že je to nariadenie a nie smernica, aby sme dali väčšiu právnu istotu a menej možností na dezinterpretácie na národnej úrovni. Po druhé, dôvera európskeho spotrebiteľa a nielen jeho, e, ktorá sa môže získať etiketami, tak táto bola v poslednom čase veľmi ohrozená a tuto potrebujeme nadobudnúť Nekonformita je veľkým problémom, čo v e, istým spôsobom môže znamenať aj e, nedostatok e, v tejto otázke. Potrebujeme posilniť spoluprácu medzi národnými orgánmi. Môžu byť aj užitočné myšlienky pre existujúcu legislatívu a ja si myslím, že na to potrebujeme odvahu. A na to je dobrá napríklad aj databáza, ako ju navrhuje komisie. Komisia ide správnym smerom, keď chce povinnosti zamerať na viaceré subjekty, aby boli jasnejšie aj stejšie pre všetkých a aby sa sledovali všetky distribučné kanály. E-commerce má veľmi časté problémy práve s tým, že etikety nie sú dostatočne e, konformne vydávané. Po štvrté, mať systém registrácie e, výrobkov, ktorý bude centralizovaný, to je veľký krok vpred. Databáza je výbornou príležitosťou a mala by byť interaktívne prístupná pre verejnosť. Tu bude mať viaceré pozitívne vplyvy, napríklad dohľad nad trhom, pomoc pre budúcu legislatívnu činnosť, lepšia informovanosť e, a tiež využitie obehového hospodárstvo. Tiež je dôležité, aby systém označovania bol účinnejší, a to v dvoch fázach. Poprvé, urobiť poriadok v džungli etikiet, ktoré teraz fungujú. Máme 76 etikiet s, s 9 rôznymi typmi označovaní. A teda všetky chceme, aby e, boli sústredené len do e, tej e, škály od A po G. Potrebujeme jasný, stabilný systém, aby sa, ak by sa v budúcnosti chceli robiť iné škály alebo iné označovania, tak aby sa to robilo jednotne. Po šieste, pokiaľ ide o delegované akty, musíme využiť skúsenosť z 15 prvých delegovaných aktov v roku 2010 a 2015 Máme tu výbornú príležitosť na regularizáciu, ktorá by mala byť e, jasnejšia e, Ide to aj v zmysle kompetencie Európskeho parlamentu. Celý systém a zmeny, e, ktoré sa navrhujú, musia ísť ruka v ruke s informačnou kampaňou. Minimálne by táto kampaň mala byť koordinovaná Európskou komisiou. Záverom dovolte mi poslednú úvahu. Je skutočná škoda, že sa paralelne nepracuje aj na revízii smernice o ekodizajne. Ďakujem všetkým za pozornosť. Thank you, colleague, for... Ďakujem pekne za váš prejav, pán spravodajca. Mám teraz na zozname tieňových spravodajcov. Najprv za EPP, kam, pán kolega Herbert Royal. Pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, a toto je vynikajúci e, príbeh. Treba spotrebiteľa dobre informovať. A to funguje. Prečo to vlastne chceme meniť? Komisia urobila návrh len pri niektorých e, výrobkoch a napríklad pri práčkach, pri e, chladničkách a s tým mám problém. Inak je to veľmi dobrý príbeh. A tak sa pýtam, nemohli by sme to urobiť nejako inak? Nemali by sme to urobiť e, tak, aby sme tieto zmeny mali len pre tieto e, výrobky, alebo ako to budeme robiť? A myslím si, že to vôbec e, nie je v súlade s ambicioznosťou komisie, že e, sa púšťa len do tejto oblasti. Druhá otázka. E, rozsah pôsobnosti. Tu sa chcem koncentrovať na jednu otázku a konkrétne komisia navrhuje, aby sa niektoré výrobky vyňali z pôsobnosti, ale rada s tým nesúhlasí, a chce e, dávať e, údaje o efekt, energetickej efektívnosti aj na second-hand výrobky. Ale to ťažko pochopiť. A potom ešte jedna zaujímavá vec. E, nie sú tu vyňaté tie výrobky, ktoré majú a, e, ktoré majú motor, ale nepohybujú sa samé. Takže čo to znamená, že napríklad aj pohyblivé schody v budúcnosti budú potrebovať označenie efektívnosti, alebo komisia navrhuje, aby sa zrušilo toto plus, plus, plus a aby sa zmenilo označovanie, aby tu bola jasná škála. To má určite výhody aj nevýhody. V minulosti sme už o tom hovorili, ehm, urobili sa isté modifikácie. A ja si myslím, že najdôležitejšie je eh, hľadisko praxe. A teraz eh, zmena eh, tej škály a tu e, spotrebitelia budú musieť mať novú skúsenosť, bude tu treba na novo testovať, bude tu treba osveta. Myslím si, že našou úlohou by malo byť, aby sme e, obmedzili záťaž pre sektor a pre spotrebiteľov. Takže ako sa to nakoniec udeje? Má to byť všetko v priebehu týždňa alebo desiatich dní? Sa má všetko znanovo označiť? A čo e, napríklad pri e, takých produktoch, ako je žiarovka, veď to sú tisícky žiaroviek, ktoré treba na novo označiť. Takže ako to celé bude e, prebiehať? Je vôbec rozumné stanovovať takéto lehoty, veď to nemá nič dočinenia s realitou. A potom, prečo chceme nanovo e, vytvárať e, tieto škály a nanovo označovať. Som presvedčený, že toto všetko môže fungovať len, ak tento proces bude nastavený efektívne. A štvrtý bod, databáza. Tu som mimoriadne skeptický. Komisia hovorí, že treba e, monitorovať trh, ale myslím si, že toto je veľmi e, náročná úloha. Ak by malo ísť o e, väčšie testovanie, e, potom áno, ale fyzická kontrola to je ďalšia vec. A potom, čo vlastne stojí takáto databáza? A tu je aj otázka e, zabezpečenia údajov, ochrany údajov. E, takže pri databáze bude ďalší problém. Nevieme, či to e, komisia vyrieši. Mám taký pro, pojem, dojem, že komisia chce riešiť jeden problém, ale vytvára 5 ďalších. Takže tento prístup komisie nepodporujeme. Myslíme si, že tu dosiahne presný opak toho, čo tvrdí. Ďakujem. Teraz pani Werner za SD, ale prv ako začnete, rád by som vám pripomenul, že o 6.30 začína Vianočný večierok na tomto istom poschodí nie na chodbe z bezpečnostných dôvodov, ale v reštaurácii, ktorá je na začiatku tejto chodby, blízko k schodisku. Je to tak 40 metrov odtiaľto. Na tomto istom poschodí, v tejto časti budovy, 6.30. Je to dôležité. Prepašte, ale myslel som si, že je dôležité to povedať pred vašim prejavom. Áno, veľmi dôležité. Pani Werner SD. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, pri tomto spise ide o veľmi dôležitý spis. Ehm, k tomu patria výrobcovia, obchodníci, e, orgány dozoru nad trhom, ale pre mňa je jasné, že pokiaľ ide o e, spotrebiteľov, tu musia spotrebiteľi a ich ochrana stáť v centre potrebujeme mať označovanie e, priateľské pre spotrebiteľa a tu musí byť na prvý pohľad možné porovnávať výrobky. Myslím si, že prístup komisie je dobrý, je ambiciózny a chcem sa poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu komisie. E, na niektorých miestach je však návrh komisie veľmi vágne naformulovaný a je tu veľký priestor na interpretáciu. Pre mňa je dôležité, aby sa testovalo v reálnych podmienkach. Postup testovania musí byť jasne zadefinovaný, aby sme nevytvárali nejaké medzery a takisto e, to treba zobrať do úvahy aj s ohľadom na škandál Volkswagenu. E, orgány dozoru e, sú veľmi rozlične nastavené v jednotlivých českých krajinách, aj pokiaľ ide o prostriedky. V niektorých členských štátoch sa budú robiť bežné testy, a článok 7 k etika, k etiketám a novému označovaniu mm, návrhu komisie, tu musí byť jasne povedané, kedy budú e, skupiny výrobkov nanovo označované a ako a čo s tými skupinami výrobkov, ktoré sú zavedené už prostredníctvom delegovaných aktov. To treba jasne nadefinovať. A takisto databáza, aj tu musíme jasne nastaviť postupy, aby e, tá časť databázy, ktorá je verejne dostupná, bola zrozumiteľná pre spotrebiteľa. A samozrejme, pokiaľ ide o, o e, údaje, tu treba nastaviť dobré kritéria ochrany. A teraz delegované akty. Naša, pracovná, naša politická skupina chce postupovať tak, aby e, všetko, čo je možné, bolo jasne naformulované a aby sme vytvorili dobrú reguláciu. Kolegyne, kolegovia, vidíte, už e, čo povedali kolegovia predo mnou, je pred nami ešte veľa práce, ale ja sa už teraz teším na spoluprácu so správodajcami a tieňovými správodajcami a e, verím, že označovanie povedie k úspechu. Energetická účinnosť, technologický pokrok, e, stimulácia pre výrobcov investovať do energetickej efektívnosti, inovácie a konkurenčná výhoda a takisto téma znižovania spotreby energie. Toto sú kľúčové e, pojmy a samozrejme e, takisto znižovanie nákladov pre domácnosti a spotrebiteľov. Ďakujem, pán Fox. EKR. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za jeho prácu a teším sa na našu spoluprácu aj s ďalšími tieňovými Domnievam sa, že označovanie výrobkov je efektívnym nástrojom šetrenia energie. Dôležité je nastaviť jasný a jednoducho zrozumiteľný systém, pokiaľ chceme, aby spotrebitelia to používali. Taký systém, ktorý bude redukovať emisie CO2, ale zároveň šetriť spotrebiteľom peniaze. Musí byť prakticky aj pre podnika, pre podnikanie. Kolega už o tom hovoril. Nechceme systém, ktorý bude predstavovať e, navýšenie záťaže a nákladov pre malé podniky. Takže sme sa veľmi pozorne zaobrali návrhom pána Tamburányho a naša skupina e, posúdi tento návrh. spotrebitelia by nemali byť zmetení a preto by sme potrebovali dostatok času na to, aby sme existujúcu škálu A+, A++, A3+, zachovali na trhu nejaký čas. Pretože pokiaľ by k tej zmene došlo príliš rýchlo, spotrebiteľe by boli zmetení. Pokiaľ ide o všeobecný prístup rady, a hovorili sme o článku 7, tak podľa mňa 8 rokov je priveľa. Navrhol som spravodajcovi, aby toto časové obdobie bolo kratšie. Všeobecný prístup rady taktiež e, určuje využívanie implementovaných aktov pre niektoré konkrétne produkty a naopak delegovaný akt, ktorý navrhuje komisia. Ja si myslím, že sú vhodnejšie vykonávacie akty, ktoré um-, by umožnili členským štátom využitie svojej technickej expertízy a obmedzovali by riziko politi- spoli- spolitizovania inak technickej záležitosti. Rada hovorila o špecifických tek- testoch pre niektoré zariadenia. Asi e, tu boli myslené automobily, ale mali by sme to ustanoviť do zákona. Myslím si, že ten postup e, určovania škály by mal čo najjednoduchší a čo najmenej byrokratický. Na záver, pán predseda, chceme jednoduchý systém označovania, ktorý zmení spotrebiteľské správanie. Tešíme sa na spoluprácu so spravodajcom a ďalšími tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem. Alde, kolega Debaker. Ďakujem za slovo a ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za to, že predstavil svoje myšlienky. Som aj rád, že teraz môžeme diskutovať, aby sme videli, aké názory majú jednotlivé skupiny, ktoré sa budú odražať aj v našich nadchádzajúcich diskusiách. Pri tomto dokumente musíme zohľadniť tri veci. Po prvé, myslím si, že označovanie musí byť pre spotrebiteľov veľmi jasné. Po druhé, myslím si, že zaťaženie um, výrobcov a predajcov musí byť čo najnižšie a taktiež sa musíme ubezpečiť, že orgány dohľadu na trhov musia byť schopné efektívne kontrolovať produkty. To sú tri hlavné ciele tohto návrhu a samozrejme nesmieme zabúdať na to, že v konečnom dôsledku je cieľom um, príjmeť spotrebiteľov, aby používali výrobky, ktoré spotrebujú menej energie. Eko označovanie je veľmi efektívne a užitočné pre spotrebiteľov, pretože im to umožňuje e, informovaný výber. Preto to označenie musí byť veľmi jasné, veľmi zrozumiteľné. Ak to urobíme, výhodou bude, že spotrebitelia si budú pravdepodobne e, vyberať e, výrobky, E, ktoré sú energicky efektívne, pretože vedia, že z dlhodobého hľadiska to bude pre nich lacnejšie. No ale aby sa takto rozhodli, tak rozdiel medzi jednotlivými produktami musí byť jasný. Čiže návrh podľa mňa e, správne sa zameriava na to, aby tá škála, nová škála bola oveľa jasnejšia spotrebiteľom. Dôležité je, aby sme sa zabrali tiež na jednotlivé kategórie výrobkov, pretože niektoré výrobky si vyžadujú dlhší čas technologického postupu, aby boli rovnako efektívne. Aby... A pokiaľ ide o to bremenov na, poskytova- na výrobcoch a, a predajcoch, hovorili sme tu o byrokracii, ale myslím si, že môžeme ten návrh zjednodušiť a ubezpečiť sa, že dochádza k súladu na trhu. Je to dôležité, pretože e, sa musíme ubezpečiť, že aj spotrebitelia budú dôverovať tomuto postupu. Musíme sa dohodnúť, ako nahradiť staré označovanie novým, tak aby to bolo výhodné aj pre e, obchodníkov. No a posledná pripomienka sa týka efektívneho dohľadu nad trhom, pretože to nové označovanie musí byť dôveryhodné. Komisia hovorila o databáze, kde by boli všetky nové označenia a technické informácie všetkých produktov, ktoré e, sa nachádzajú na európskom trhu. Avšak otázka znie, o aký typ informácií, aký typ informácií orgány dohľadu na trhom potrebujú mať k dispozícii. Na to sa musíme zamerať a ubezpečiť, že napríklad aktuálny systém, kde orgány dohľadu na trhom môžu vyžadovať informácie od poskytovateľa, by mali byť e, aktualizované Pokiaľ sa nemilím, komisia z horizontu 2020 eh, odčerpa, chce odčerpať 3,5 milióna eur na vypracovanie tejto databázy. Eh, myslím si, že táto databáza bude veľmi inovatívna a možno by sme mohli financovať z iných prostriedkov. Dôležité je, aby to bolo robené poriadne, aby bola zachovaná integrita trhu. Je to dôležité pre európsky trh. Diskutovali sme o tom so zúčastnenými stranami. Toto sú naše prvotné myšlienky. Tešíme sa na úzkú spoluprácu so spravodajcami a ďalšími tieňovými. Ďakujem pani Rybasi za zelených. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Rada by som poďakovala Európskej komisii za návrh nariadenia. Nie je každý deň zelený a E, ekológovia nástoja na tom a my teda opakujeme. ešte raz ďakujeme za tento návrh nariadenia. Revízia bola potrebná a mala by byť ambiciozná. Je to dobrý základ pre našu budúcu prácu a teším sa, že smernica sa stáva nariadením, pretože umožní koherentnejšiu aplikáciu a účinnejšiu aj na európskej úrovni kvôli vývoju eh, označenia energetickej účinnosti sú spotrebitelia v súčasnosti trochu dezorientovaní. Prečo aj ja by som rada verila, že eh, práčka, ktorá je A+, tak je najúčinnejšia, ale v skutočnosti môže byť najhoršia, pretože teraz je A+++ a ešte A++++. Takže treba harmonizovať a treba postupovať tak, aby ten spotrebiteľ bol dobre informovaný. A aby som odpovedala pánovi Rojlovi, 90, 85 európskych spotrebiteľov berie do úvahy tieto etikety. Pre nich to nie je naozaj sekundárne. Je to skutočne význam, má význam. E, tento výbor vybera, výber vyberajú si taký elektrospotrebič, ktorý je úsporný. A k tomu, že treba harmonizovať. To je dôvod, prečo zelení budú za také spoluexistovanie starého a nového označovania, ale aby bolo čo najkratšie, pretože si nemôžeme dovoliť e, spoluexistenciu viacerých označení a maximálne by to malo byť 5 rokov práve aby nedošlo k zmetku pre spotrebiteľov. A spotrebitelia sa už e, naučili a zvykli na etikety a potrebujeme takú škálu a také označenie, ktoré bude čo najjesnejšie a nebude zmetočné a to prechodné obdobie je minimálne možné maximálne 5 rokov. A tiež pri tých etiketách by sa malo hovoriť o absolútnej spotrebe a aby e, nezavádzali informácie na etiketách a neviedli k tomu, aby spotrebitelia kupovali stále väčšie elektrospotrebiče, e, ktoré budú spotrebovať viacej. Teda aj ten, tá technická informácia musí byť veľmi jasná, aby bolo jasné, aká je nie len priemerná spotreba, ale aj celková spotreba. Keď kúpite veľkú plazmovú televíziu, môže byť síce označená a plus, plus, plus, plus, ale v porovnaní s malým televízorom môže mať oveľa väčšiu spotrebu. To je tiež veľmi dôležitá informácia. treba ísť ďalej e, aj v tej časti, ako je udelovanie e, zdrojov a dohľadu na trhu a ten spoločný dohľadný orgán by mohol koordinovať celý tento postup v celej Európe. Keď sa hovorí o spoločnom trhu, tak musíme byť koherentní a musíme mať, musíme mať ambiciózne ciele. A upozorňujem tiež, že mnohé elektrospotrebiče stále nespadajú do rámca tejto legislatívy. Aj oni by mali byť označené a to by mohlo viesť k vytvoreniu nového článku, napríklad aj tí spotrebiče, počítače, skanery, skanery smartfóny a tak ďalej. Prečo sa obmedzovať len na uh, práčky, ladničky a tiež uh, elektrické konvektory? Tie tiež nie sú označované, keď si uvedomujeme, že naďalej sa európsky občania používajú elektrické kúrenie, ktoré síce sú možno, keď na, nakupujete elektrický radiátor alebo konverzor, tak je možno lacnejší pre nákupe, ale je, um, obrov, má obrovskú spotrebu energie. Takže je potrebné viacej kontroly hlavne väčšiu transparentnosť pre občianskú spoločnosť. To sú návrhy, naše návrhy na e, obohatenie textu. On behalf of GUE. Ďakujem pekne. Za GUE, NGL, pán Miroslav Ransdorf. Ďakujem za slovo. Moje práv bude veľmi stručný Myslím si, že je dôležité považovať tento dokument za základ našej budúcej práce. A chcel by som povedať, že takýmto nástrojom by sme mohli čeliť niektorým problémom, ktoré už existujú. Náš bývalý kolega z Británie, Morgan, zaviedol termín energetickej chudoby do európskych právnych systémov. A energetická chudoba má dopad v niektorých častiach Európy, či už Massif Central alebo Francúzsku, Grécké ostrovy či ďalšie odľahlé oblasti EÚ. Energetická chudoba je problém, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Pre nás je dôležité, aby, bola, aby bol zabezpečený slobodný prístup ku zdrojom energie. Druhý problém je kvalita dodávok energie. Nejde tu len o kvantitu dodávok energie, ale aj o ich kvalitu. Napríklad priemysel vyžaduje stabilnú, systematickú dodávku energie. Pokiaľ to tak nie je, nemôže zabezpečiť výrobu. Tretí aspekt, ten už spomínal kolega Rivasi. Je to potreba energiu šetriť. Označovanie výrobkov tomuto cieľu môže napomôcť. do budúcnosti bude veľmi dôležité zabezpečiť systém vo všetkých európskych štátoch. Toto sa dá dosiahnuť jedine prostredníctvom interakcie medzi jednotlivými poskytovateľmi a spotrebiteľmi, čiže označovanie efektívnych výrobkov môžeme dosiahnuť iba, ak docelíme reorganizáciu spotrebiteľov. Teda, pardon, ak budeme spolupracovať s organizáciami spotrebiteľov. Myslím si, že to bude dôležité vo všetkých európskych štátoch. Systém spotreby energie je fragmentovaný, neefektívny a do budúcnosti veľmi problematický. Čiže bude dôležitý nielen aspekt, aspekt individuálneho spotrebiteľa energie, dôležité bude tiež zorganizovať týchto jednotlivých spotrebiteľov energie do nejakých útvarov. A preto spolupráca s organizáciami, ktoré zlučujú spotrebiteľov energie, bude zásadná. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto má záujem o slovo? Nie, takže komisia. Represented by a representative from DG tu zástupca z generálnej rejťovca pre energetiku, energiu. Pán Hodson, máte slovo. Thank you, Chair. Um, and Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým členom, ktorí sa zapojili do diskusie. Je to veľmi zaujímavá diskusia. Veľmi radi sa teraz vrátime k legislatívnej práci s týmto výborom. Uh, a toto určite podľa diskusie vidím nebude jednoduchý spis, ale tešíme sa na spoluprácu. Mnohé poznámky, ktoré tu zazneli, sú poznámky, s ktorými môžeme súhlasiť. E, súhlasím aj s pánom Foxom, aj Revasim, že e, s, pánou, s pani Revasi, že e, tu bol kompromis, ale dosiahnutie kompromisu je veľmi dlhé, zdlhavé a je tento spis. Súhlasíme s pani Werner aj s pánom Fox, že je tu potreba, aby sme sa venovali mnohým výrobkom, ktoré sú zatiaľ vylúčené. Tu potrebujeme systematicky riešiť otázku a systematicky zabezpečiť e, to, aby za rôznymi testami nedopracovali k rôznym výsledkom. Teda tu no, treba predchádzať tomu, aby e, etiketa zavádzala. A takisto súhlasíme s tým, že nové škálovanie môže viesť k tomu, že bude treba urobiť úplne nové testy a to je problém pre výrobcov, e, ktorí nebudú vedieť, e, aké sú konkrétne predpisy, do akej triedy majú zaradiť e, výrobok, takže my by sme nechceli, aby bolo potrebné nanovo testovať výrobky zo strany výrobcov. Tuto chceme zabezpečiť postup, aby k tomu nemuselo dochádzať. Súhlasíme s pánom Ramstorfom, ktorý okrem iného spomenul, aj vzťah s priemyslom a so štúdiou, ktorá sa týka energie v priemysle. A takisto treba upraviť dopyt v te, podľa toho, keď je energia dostupná, to súvisí aj s domácnosťami a takisto to súvisí s otázkou označovania výrobkov. A ešte jedna vec. Prečo je vhodné riešiť túto záležitosť na európskej úrovni? Je pravda, že keď sa pozriete na jednotlivé nariadenia, môžete povedať, je to malá záležitosť. Ale keď sa pozrieme na ekodizajn, tak tu vlastne ekodizajn môže dosiahnuť až 9 z potrebných 20 energetickej účinnosti do roku 2020. A to už je úcihodné číslo. A bolo by zlé, ak by e, tu e, sme nepustovali na európskej úrovni, ak by e, sme nedosiahli tento cieľ v dôsledku nadmernej byrokracie. Takže je naozaj správne, aby sme postupovali na európskej úrovni. A nakoniec, keď sa dostanem k otázke pani Becker, prečo potrebujeme ísť týmto smerom? Ten prvý dôvod e, jednoducho preto, že tá trieda A+++ je veľmi široká a aj preto, lebo spotrebitelia e, chcú vidieť jasnejšiu e, škálu s jasnejšími kategóriami. Aj to je dôvod. A otázka, prečo peniaze sú z horizontu 2020. Horizont 2020 je zlúčením e, dvoch programov z obdobia pred rokom 2013. Prvý bol program na výskum, ale potom to bol aj program na inteligentnú Európu. A tu podporujeme technickú prácu, ktorá viedla k tomuto nariadeniu. Preto sa nám zdalo prirodzené získať na to prostriedky z horizontu 2020. Ďakujem, pán predseda. Odmlčím sa, teším sa na ďalšiu spoluprácu s vašimi kolegami. Ďakujem. Takže naspäť e, k pánovi Tamburánovi, nášmu spravodajcovi. Ďakujem všetkým kolegom za prvú výmenu názorov. Ďakujem aj občanom, ktorí nasledujú cez web streaming. A ja si rád prečítam a dúfam, že vaše pripomienky dostanem aj písomne, aby som ich mohol spracovať do formy pozmeňovacích návrhov v máji je termín. Chcem rešpektovať ten navrhovaný harmonogram a dúfam v plodnú spoluprácu predovšetkým s kolegami, ale aj s radou a predsedníctvom. Thank you very much, colleague, for your presentation. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu, kolegovia, aj za poznámky. A dovolte mi, aby som len pripomenul, že v ITRE budeme diskutovať 22, 23 február 2016, teda o dva mesiace. A hlasovanie v ITRE 24. maj 2016. Takýto je časový rámec. Ďakujem, pán spravodajca, ďakujem všetkým zúčastneným v diskusii aj tieňovým spravodajcom. A ideme na bod 14. Misia ITRE na Cypro 24. a 25. oktobra. Pani Werner predsedala tejto delegácii a my by sme si mali uvedomiť, že boli e, pred e, poslednej dobe na Cypre objavené zásoby uhlovodíkov. E, to je veľmi dôležitá informácia. Naša delegácia sa stretla s významnými predstaviteľmi aj s významnými ekonomickými hráčmi v tejto oblasti. A teraz pani Werner by mala vystúpiť a informovať. Poprosím, nepoznám všetkých podľa meno. Poprosím vás, buď opustíte sálu potichu, alebo si sadnite. A to čím skôr. Make it quiet and I expect you at 6.30 in our restaurant. Otherwise... Prosím vás, aby ste e, odišli potichu, ale tí, ktorí odchádzate 18.30 sa vidíme na recepcii. Nech sa páči, pani Werner. Urobil som maximum, aby ste mohli rozprávať v pokoji. Ďakujem. Je to naozaj veľmi horúca téma. Stručne by som vás informovala o stanovisku výbore ITRE, tak ako sme to rozobrali 24-25 septembra. Bolo nás 8 kolegov, ktorí sme sa zúčastnili tejto delegácie. Ja by som chcela poďakovať aj sekretariatu za veľmi dobrú spoluprácu, aj za dobrú organizáciu tejto cesty. Niekoľko heslovitých informácií, čo všetko sme navštívili. Prvá návšteva bola návšteva Cyperského výskumného inštitútu Cyprus Institute. Je to veľmi úspešný inštitút, používa financie z horizontu 2020 aj na medzinárodnej úrovni spolupracujú, majú 19 spolupracovníkov, ktorí pochádzajú z rôznych krajín a my sme sa zoznámili s rôznymi projektami, napríklad projekt, ktorý sa sústreďuje na koncentrovanú solárnu termiu. Potom um, vysokotechnologicky vybavené počítačové stredisko, ktoré robí vysokonáročné matematické operácie. Tiež sme sa stretli s predstaviteľmi politického životu, s predsedom uh, parlamentnej snemovne aj uh, s uh, členmi parlamentných výborov pre európske záležitosti, zahraničné záležitosti. Hovorili sme aj o zásobovaní energií, o pozícii Cypru a, a dôležitosti zásobovania. Venovali sme sa aj problematike rozdelenia Cypru, geostrategickej polohy Cypru sa nachádza medzi Tureckom, Syriou a Libanom v takom trojuholníku a práve v súčasnej situácii je tá pozícia naozaj zásadná. Tiež sme sa stretli s predstaviteľmi podnikateľského sektoru, hlavne plinárenského sektoru, vysvetlili nám súčasnú situáciu vo východnom stredomori. Hovorili sme o plynovom poli Afrodita a tiež sme mali kontakt s Cyperskou energetickou agentúrou, teda s regulátormi, ale aj s prevádzkovateľmi obnoviteľných zdrojov energie. Ale ďalší bod programu bolo stretnutie s cyperským ministrom pre energetiku. Ako vieme, všetci Cyprus je ostrov a v blízkosti sú plynové polia, ktoré by mohli zásadným spôsobom prispieť k zásobovaniu plynom EÚ. A to všetko vedie k veľmi zaujímavej konštelácii. Výroba elektriny na Cypre je takmer 100% e, pôvodom z e, ropy. E, nevyužívajú obnoviteľné zdroje energii. Prekvapivo napríklad slnečnú energiu by určite Cyprus mohol využívať. To stretnutie s ministrom bolo veľmi zaujímavé. To bolo možno asi jedno z najzaujímavejších stretnutí vôbec a my ako delegácia by sme si želali aby sme ministra sem pozvali do ITRE, pretože podľa nás je to zásadné aj pre budúci vývoj, aj pre tému energetickej únie, aj pre zabezpečenie dodávok. Tak toto vníma celá delegácia. Potom sme navštívili ešte ďalšie dve miesta. Elektráreň Vasilikos, ktorú zničilo zametrasenie a ktorá bola v rekordnom čase obnovená aj za podpory EÚ a potom vedľa existuje pokusná so, oblasť solárno-termickej elektrárne, čo bolo veľmi zaujímavé a prispelo, prispieva to tiež k zásobovaniu dodávky elektriny a tiež je zaujímavý spôsob, ako sa uskladňuje energia. To bolo také rýchle rezume. Ak chcete podrobnejšie informácie, tak máte k dispozícii dokument, ktorý sme e, dali do obehu. Ďakujem pekne no, za vaše veľmi jasné uvedenie informáciu o delegácii a rád by som poprosil niekoho z vás, členov delegácie. Čakal som na vašu reakciu. Pán Silikiotis, nech sa páči. Hm, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, toto. Ja som si chcel niečo k tomu dodať. Cyprus sa naozaj nachádza v veľmi citlivom regióne a je to naozaj veľký región a Cyprus by mohol byť mostom medzi Európskou úniou a inými krajinami v tomto regióne. Má dobré vzťahy vo vš- ku všetkým krajinám v tomto regióne a tieto nové zdroje e, poskytujú Cypru nové možnosti e, nájsť novú alternatívu aj s ohľadom na zabezpečenie dodávok. Ale to povedala už aj Martina. Takže na Cypre spolupracujeme s regiónom a Cyprus ako členský štát EÚ môže fungovať ako most v oblasti energií, v oblasti a, plynovodu a to je naozaj veľmi dôležité. Tak toto stojí aj v správe a bolo by naozaj dobré, keby sme pripravili vypočutie vo výbore s ministrom zodpovedným pre energiu. Mohli by sme rozvíjať e, tento plyn aj v spolupráci s Egyptom, Izraelom. A ešte jedna vec. Na poli e, sa objavili aj e, nové podniky. V tejto oblasti sú aj nové podniky ktoré by mohli využiť túto situáciu. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. Pán Kristoforos. Ďakujem pán predseda za túto príležitosť. Chcem sa srdečne poďakovať kolegyni Martine naozaj to, čo sa teraz deje na Cypre, je veľmi dôležité. A je dôležité pozrieť si to aj priamo na mieste, pretože je to a môže to byť dôležitý príspevok k obnoviteľným energiám a ich využitiu. A toto e, naozaj môže byť e, veľmi užitočná e, príležitosť. E, samozrejme, situácia je rôzna, napríklad v Poplatskom regióne alebo v stredozemnom regióne. V stredozemnom regióne sa dá využiť solárna energia, niekde inde veterná energia. Cyprus môže byť naozaj mostom pre energetickú slobodu a pre energetickú bezpečnosť. A toto treba využiť. To je faktor, e, ktorý sa doteraz nevyužíva. A tu sú aj e, správy. A e, tu treba stále bojovať o to, aby tieto aby aj tento región, aby táto členská krajina bola v centre pozornosti tu nemôžeme stále len e, prosiť a dožadovať sa, aby aj Cyprus bol braný do úvahy. Cyprus tu predsa je a tejto téme treba venovať pozornosť. Kolegyňa povedala, že sú tu aj veľké spoločnosti, veľké podniky, tie chcú mať zisky a toto treba podporiť, toto treba skutočne využiť a tento výbor musí hrať dôležitú úlohu aj s ohľadom na energie a myslím si, že by bolo dobré, keby prišiel minister energii a náš výbor by mal k tomu prispieť. A ešte niečo k Junckerovmu plánu. Tento treba využiť, tu treba e, pripraviť stimuly. E, podpredseda komisie Dombrovsky a ďalší by komisár Ševčovič takisto musia pripraviť e, stimuly. Treba investovať do energetických plánov, do infraštruktúry. A ak tu je nejaká príležitosť, treba ju využiť. A na Cypre takáto príležitosť teraz existuje. Na to sa treba sústrediť. A ďakujem za to, že ste navštívili moju krajinu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Tak prebehol debriefing o tejto delegácii. Ďakujem. Šéfom skupiny, šéfke delegácie a všetkým, ktorým poskytli informáciu nasledujúci pod číslo 15. Informácia e, o delegácii Itref NIC Dovolte mi, aby som povedal, že ENISA spada do našich kompetencií podľa prílohy 6 rokovacieho poriadku. Takže by sme o tejto agentúre mali hovoriť. Rád by som poprosil predsedu delegácie, aby nás informoval. Pán Michal Pony, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí pán Bony. Chcel by som poďakovať eh, profesorovi a eh, výkonnému riaditeľovi agentúry ENISA za ich pohostinnosť a za to, že nám pomohli s organizáciou tejto návštevy. Oceňujeme tiež spoluprácu medzi oddelením počítačových technológií a tiež spoluprácou s univerzitou na Kréte. Ja si myslím, že táto spolupráca je veľmi dôležitá a má veľmi pozitívny dopad na jednej strane na niektoré aktivity ENISY, ale aj na kultúrne dedičstvo. Počas misie sme sa sústredili na cieľ a kompetencie agentúry. Vychádzali sme z kybernetickej bezpečnosti e, a s témami súvisiacimi so spoluprácou EP, informačné aktivity, návštevy budúcich inštalácií ENISI a tiež e, stretnutia s personálom ENISI, ktorý pracuje aj v Atenách. Tiež sme mali výmenu názorov s univerzitnými študentmi. Bol to veľmi inšpiratívny moment a vypočuli sme si komentáre o tom, ako využiť európske fondy na lepšiu prípravu takýchto projektov a v blízkej budúcnosti bude potrebné pouvažovať o možnosti diskutovať aj o projekte NISA v našom výbore. A treba dať príležitosť tejto agentúre, aby predložila výsledky svojej práce, hlavne v oblasti kybernetickej bezpečnosti ENISA je agentúra líder a môže zohrávať kľúčovú úlohu v kybernetickej bezpečnosti a hlavne pri aplikácii novej regulácie pri ochrane údajov. Hovorili sme o viacerých možnostiach, ako by mohla ENISA uviezť a informovať o svojich posledných prácach v oblasti bezpečnosti informácií v nemocniciach a tak ďalej prišli s viacerými textami, projektami a odporúčaniami a ja si myslím, že by bolo dobré, aby ITRE e, istým spôsobom sledovalo, ako sa tieto odporúčania agentúry sa aplikovali v priemysle. A tiež je dôležité, akým spôsobom sa teda aj tie riešenia realizovali, uviedli do praxe. Tiež by sme mohli diskutovať o tom, akým spôsobom využiť e, túto agentúru do budúcnosti, keď sa zvýši problém s kybernetickou bezpečnosťou, ktorý určite príde a oni musia rátať s našou podporou, aby mali dostatok prostriedkov, zdrojov aj personálov, hlavne v kontekste budúcoročnej diskusie o rozpočte. Je potrebné, aby sme predstaviteľov NEC pozvali, aby sme s nimi diskutovali, viedli s nimi úzky dialog, aby sme mohli navrhnúť pre nich aj lepšie prostriedky a personálne vybavenie, aby mohli lepšie v budúcnosti fungovať. Chceli by ste dodať hm, ďalšia rečnička niečo k tejto delegácii? Uh, the comments of uh, Michael. Hovorí pani Kaili. Ďakujem. That again for uh, its work these past months. So the mission to Anita has uh, been uh, yet another sample of uh, the great work. So with regards to the content of the visit, I would like to report... Ide o túto návštevu chcem povedať, že kybernetická bezpečnosť a práca agentúry ENISA je veľmi dôležitá a je to veľmi dôležitá inštitúcia. A my sme videli istú časť práce agentúry ENISA a myslím si, že je dôležité mať informácie a je dôležité mať takúto agentúru. Je to veľmi dôležité, aby táto agentúra bola efektívna a treba hovoriť aj o ďalšom mandáte. Súčasný mandát skončí v roku 2020. My sme za to, aby sa úloha agentúry posilnila, aby jej mandát bol predlžený. A je dôležité, aby sme naozaj mali odporúčania tejto agentúry a jej prácu. A to súvisí aj s nedávnymi udalosťami, s teroristickými útokmi e, v Paríži. A myslím si, že je dôležité navyšiť e, prostriedky tejto agentúry aj zohľadom ohľadom na kybernetickú bezpečnosť. Chceme, aby sa naši občania cítili bezpečne za posledné 10 ročie mala agentúra statický rozpočet, hoci jej význam stále rastie. Takže naozaj by, e, by sme mohli len získať e, z práce tejto agentúry, ak e, budeme mať dosť dobré odporúčania. A v neposlednom rade, pokiaľ ide o vzdialenosť a sídlo agentúry na Kréte. Toto nie je problém. Možno by sme mali mať diskusiu o ďalšom sídle v budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem vám obidvom za informácie, pani Kajli aj pánovi Bonimu za uh, jednak za to, že ste sa zúčastnili návštevy, aj za to, že ste nás poinformovali. A myslím si, že obidve vaše vystúpenia treba zobrať do úvahy. Pozvanie pre Enisu na zasadnutie výboru ITRE, to by bol dobrý návrh, možno niekedy v apríli v roku 2016 by sme mohli agentúru pozvať. Pre mňa to nie je veľmi začiatok roka, keď hovoríme o apríli, ale dobre, v prvom pol roku. Takže ešte raz vám ďakujem za vašu činnosť a za správu. To bola druhá správa. Mali sme správu z Cypru, správu z Enise a posledným bodom e, nášho programu je správa o prebiehajúcich trialógoch podľa pravidla 73. 4. A tu máme jednu dôležitú tému. Sieť a informácie. Bezpečnosť sieti a informácií. ITRE je asociovaný výbor podľa pravidla 54, takže hráme veľmi dôležitú úlohu. Naše stanovisko sme prijali v decembri 2013 v predchádzajúcom legislatívnom období, to znamená pred dvomi rokmi ale parlament e, prijal prvé stanovisko v marci 2014, e, pred rokom a pol. A takisto to bolo v predchádzajúcom legislatívnom období. A rokovania mm, boli otvorené len pred rokom v oktobri 2014 tieto rokovania sú pomerne intenzívne, pretože prebehlo už 5 trialógov a ostatný 17. novembra 2015. Našim spravodajcom minulý rok, aj v tomto roku, je pani Pilar del Castillo Vera a naozaj sme veľmi zvedaví. A tešíme sa na to, že nás poinformujete o tom, ako to prebieha. Eh, Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda. Táto téma, návrh smernice, prichádza z predchádzajúceho volebného obdobia a neboli sme schopní ju ukončiť tú predchádzajúcu v tejto oblasti. sme v zásade, teda podarilo sa nám podariť tú ukončiť tú predchádzajúcu a sme pri konci s touto smernicou a mali by sme mali by sme vytvoriť vysokú úroveň bezpečnosti informačných sietí vo viacerých sektoroch, ktoré sú kritické v EÚ pôvodným novinkám alebo novinkám e, návrhu EP, keď hovoríme o kritických infraštruktúrach, e, sústredovali sme sa na ne, ale neboli tam žiadni dodávateľia digitálnych služieb, na rozdiel od toho, čo navrhovala komisia. Po rokovaniach s radou 5 trialógov, ktoré ste spomenuli. Niektorí dodávateľia digitálnych služieb tam budú, budú spadať do tejto budúcej smernice a špecifickejšie v cloude, e, v, e, vo prehľadávačoch e, na webe týchto sektoroch budú nútení odpovedať na bezpečnostné požiadavky a keby došlo k nejakým bezpečnostným incidentom, ktoré zásadným spôsobom budú postihovať poskytovanie tejto služby. Výnimka je pre mikro a MSP firmy, to je dôležité. A výlučné kompetencie ITRE bol dosť obmedzený sektor, ale išlo o špecifické kompetencie pre tými odpovede na kybernetickú bezpečnosť alebo e, situácie naliehavosti v kyberbezpečnosti a koordinácia týchto orgánov s členskými štátmi, tak tu sme dosiahli veľký pokrok Pôvodne rada nezadávala, že by tým tohto druhu mal mať kompetencie kontroly digitálnych platformiem, ale nakoniec rada súhlasila s tým, že nielen kritické infraštruktúry klasického charakteru, teda, charakteru, charakteristiky, ako je energetika, plyn a tak ďalej, ale aj poskytovateľia digitálnych služieb by mali mať takéto týmy skorej odpovede na incidenty. Sú tam ešte otvorené niektoré body vo významných aspektoch. 7. decembra bude pravdepodobne ďalší trialóg a na ňom budeme môcť vyhodnotiť, do akej miery by sme eventuálne mohli na poslednom trialógu v Štrasburgu dosiahnuť dohodu nezávisle od situácie. Myslím, že tá dohoda je naozaj veľmi blízka. Ďakujem. Ďakujem, Pilar, za informáciu po trialógoch. Chcel by niekto vystúpiť v tomto bode? Rôzne otázky. Ďalší bod. Nevidím nikoho, ktorý by chcel vystúpiť v bode rôzne. Tak 14. decembra v pondelok ráno máme stretnutie v Štrasburgu. Bude sa hlasovať o digitálnom jednotnom trhu. Je to spoločná schôdza s výborom IMCO. a 11. januára bude e, samostatné stretnutie ITRE v Bruseli. Takže by som vám teoreticky mohol zaželať aj veselé Vianoce, ale určite sa ešte uvidíme v Strasburgu. Ďakujem. Bola to veľmi úspešná, plodná schôdza, ale ako viete, ešte sme neskončili pretože za 20 minút začína recepcia, ktorá je pripravená pre vás všetkých tuto nedaleko v reštaurácii. Môžete tam ísť, dať si drink a počkať na ostatných. 20 minút napätia určite bude stačiť. bude krátke uvedenie. Dúfam, že to nebude príliš nudné. a potom hodinku alebo dve môžeme popíjať. Naši tlmočníci boli fantastickí, výborne pracovali. A ak by chceli počkať tých 20 minút, určite ich hradi uvidíme, ale tlmočenie potrebovať nebudeme, je to recepcia. Takže ste pozvaní a môžete si tam odpočinúť a každý bude môcť hovoriť vo svojom materinskom jazyku.